Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar. Vážení kolegovia, začneme prvou časťou nášho rokovania. Ide informácie o služobných cestách v Turecku a služobnej ceste ohľadne Svetového humanitárneho samitu. Potom máme na programe vypočutie na tému menšiny uviaznuté medzi sírskou občanskou vojnou a ISIS Iraku a Sýrii. Pokiaľ nikto nežiada o zmenu programu rokovania, budeme pokračovať. Takisto mm, sa pýtam, či sú nejaké pripomienky k zápisnicám z 3. marca 20. apríla. Pokiaľ nie, tak konštatujem, že sú takisto schválené parlament schválil tri naliehavé rezolúcie na uplynulom zasadnutí v Štrásburgu, k Gambii, k, Tatars- k krymským Tatárom a k Džibuti. Takisto sa riešili aj otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre prácu nášho podvýboru, najmä pokiaľ ide o smernicu o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Pokiaľ ide o Turecko, tam sú dva body. Uskutočnila sa misia nášho výboru do Turecka 16. až 18. mája. Základným cieľom bolo preskúmanie ľudských práv, takisto aj v kontexte dohody medzi Tureckom a EÚ. Je tu pani Šáke a pán, Li, pán Lic medzi nami. To sú dvaja členovia nášho podvýboru, ktorí sa na misii zúčastnili a hneď im odozdávam aj slovo pani Šake, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za túto príležitosť môcť sa s vami podeliť o naše skúsenosti Myslím si, že misia sa uskutočnila v tom najsprávnejšom čase. Parlament neustále hovoril o výhradách, ktoré, má, výhrada, ktoré sa týkajú ľudských práv, um, otázkach právneho štátu a tak ďalej. Ja si myslím, že i počas našej návštevy bolo pomerne jasné, že parlament, e, parlament e, vyslal e, odkaz ohľadne tej tzv. migračnej dohody a náš odkaz bol plný obav. Ide, hovorili sme aj o slobode tlače, situácii utečencov v kontexte situácie utečencov, najmä situácii detí a žien, ktoré sú utečencami. Takisto sme, takisto sme sa zaobrali otázkou PKK, tr- otázkou teroristických skupín, teda tie boje, ktoré majú dosah na civilistov. Vieme, že už pol milióna ľudí je vnútorne premiestnených v krajine. Neviem, či sa tu v EÚ o tom hovorí, ale určite je to veľmi dôležité. Počas dvojdňovej návštevy tá agenda bola nabitá, sme sa stretli s medzinárodnými organizáciami, tými, ktorí s utečencami pracujú z UNICEFu, UNHCR, Svetového potravinového programu či tureckými organizáciami. Hovorili sme s mimovládkami z Turecka. Mm, Takisto sme diskutovali o ľudských právach, utečencoch, stretli sme sa aj s inými e, organizáciami v teréne. Mm, stretli sme sa s akademičkou, ktorá strátila prácu po tom, čo podpísala petíciu. Stretli sme sa s zástupcami troch tureckých ministerstiev na úrovni štátneho tajomníka. Stretli sme sa so zástupcami Výboru pre ľudské práva v Turecku, teda našim e, protiažkom Stretli sme sa s hlavnými politickými skupinami v Turecku, vrátane e, HDP a lídrom tejto skupiny v deň, kedy sa v parlamente diskutovalo o stiahnutí imunity niektorých poslancov. Nož a odvtedy sa to už udialo a blokové hlasovanie viedlo k takej situácii, kedy e, sa stiahla imunita až 59. členom e, skupiny HDP, politické skupiny HDP, čiže išlo o kritický moment. Bol to týždeň pred zvolením nového lídra politickej strany AKP, ktorý je momentálne premiérom. Ako hovorím, riešili sme slobodu tlače, to je zdroj obrovských obav. Stretli sme sa so žurnalistami troch denníkov a mali sme príležitosť sa stretnúť s Johnom Dundarom, novinárom, ktorý bol odsudený na 5 rokov vo väzení, očakávan odvolací proces, zverejnil zverejnil, mm, zverejnil článok, v ktorom údajne unikli nejaké štátne tajomstva. Takže uh, Vidíte rušné časy v Turecku. Dovolte mi snáď na záver len zo pár hlavných bodov, ktoré musíme mať ako parlament na pamäti. Stretli sme sa aj s kancelárou ombudsmanom a v niektorých prípadoch na papieri tá legislatíva existuje. Napríklad Inštitút ombudsmana existuje, ale často um, litera zákona nie je tá istá ako rešpekt zákona a mm, legislatíva sa uplatňuje svojvoľne, ehm, svojvoľne, je tam politický vplyv, chýba rozdelenie jednotlivých právomocí, chýba nezávislosť súdnictva. Ehm, inštitúcie nefungujú tak, ako by mali v zmysle našich európskych štandardov. Podľa nás si to zasluhuje našu pozornosť, aby sme, aby sme sa nepozerali len a nekontrolovali len to, čo je na papieri, ale aby sme si naozaj pozreli aj, ako to funguje v praxi. Je jasné, že sloboda tlače a polarizácia v spoločnosti viedli k obrovskému nápeťu medzi inštitúciami, um, pracovníkmi a ja si myslím, že môžem vyhlásiť, že um, panuje strach v krajine a k zmenám v súvislosti s anti- legis- pokiaľ ide o legislatívu boja proti terorizmu, tie sú dôležité z ľudských práv v tom zmysle, že zmena tejto legislatívy je súčasťou požiadavok, ktoré boli dohodnuté v roku 2013 medzi EÚ a um, Tureckom. Dohodli sa vtedy na súbore reforiem, ktoré budú dôležité na to, aby um, došlo k liberaliza- liberalizácii víz. Prečo sa to teraz tak urýchlilo? Je to samozrejme kvôli dohode o migrácii, kde figuruje liberalizácia vízového režimu, ale samozrejme stále čakáme na zmeny v tejto legislatíve. Niektorí môžu namietať, že dohodu treba uplatňovať bez ohľadu na všetko, ale ja chcem povedať, že jedna z kľúčových vecí, ktoré sme si všimli počas návštevy, je, že práve táto antiteroristická legislatíva sa využíva na, na boj proti kritikom, na využívanie um, povedzme nejakých premrštených tvrdení a nejde tu len o Mm, samozrejme, na to, na to všetko musíme pamätať, pretože je to zasadené v širšom kontexte, v kontexte regiónu, v kontexte napätia e, v, v, na mm, Blízkom východe. Ja si myslím, že by bolo lepšie pre občanov Turecka, ak by prebehla živšia verejná diskusia, aby sme sa ubezpečili, že politické zmeny si vyslúžili aj podporu obyvateľstva a že demokracia znamená viac než jedného človeka a jedno hlasovanie. Ak, sa, ak sú kolegovia, ak majú kolegovia záujem o podrobnejšie informácie, ja som pripravená ich poskytnúť. Ďakujem pekne, pán Lic. Ďakujem za slovo. V prvom rade mm, chcem poďakovať eh, pani Šak za celú skupinu. Naše, naša spolupráca bola veľmi konštruktívna. Sme povďační sekretariátu za um, zorganizovanie celej cesty toľkých stretnutí, ktoré sa v rámci nej konali. Ja nechcem naozaj teraz e, opakovať to, čo bolo povedané. Tá dimenzia tej cesty bola veľmi zaujímavá. Mm, ako bolo povedané, riešili sme situáciu médií, otázku liberalizácie víz. Mnohí sa nás e, na to pýtali. My sme sa stretli e, s viacerými akademikmi, s, tisíc, s tisíckou akademikov, e, ktorí podpísali petíciu o, so žiadosťou o mier v, na juhovýchode Turecka. Takže to bol len začiatok. Už, už bolo povedané, zabrali sme sa um, rôznymi bodmi a zabrali sme sa politickou situáciou um, treba si dávať pozor, pretože e, veci sa môžu veľmi rýchlo vyvinúť nesprávnym smerom v politickej situácii v Turecku. Mm, v parlamente sme sa stretli so zástupcami niekoľkých strán. HDP je zdrojom obav a zo 59 50 poslancov e, bude pravdepodobne e, účastníkmi súdnych konaní a ten počet súdnych prípadov sa nedá ani porovnať s inými krajinami, čiže prezident eh, sa naozaj snaží, pretože tých súdnych prípadov je ti, okolo tisíc a Turecko by sa malo stať jednou z našich e, zacielených krajín vzhľadom na dôležitosť riešenia tejto situácie. Vždy sme hovorili, že Turecko um, Turecko naozaj pomáha e, utečencom a celej situácii a ja som to vnímal pozitívne, aj, aj, aj keď sme sa stretli s UNICEFom, UNHCR a tak ďalej. Um, uviedli nám, že táto Turecko má veľmi malý počet mimovládok, ktoré k procesu môžu prispieť, ale 43 utečencov sú deti a okrem toho je tam veľmi veľa žien, čiže keď poskytneme Turecku ďalšie financie, mali by sme riešiť aj tieto otázky. Mali by sme riešiť otázky podpory medzinárodných organizácií a nie len Turecko. Mali by sme sa pozrieť, kam tieto prostriedky idú. Potom sme sa stretli s pánom Dünderom, ktorý nám povedal, že mm, by sa rád e, stretol so zástupcami ďalších, a napríklad mňa osobne požiadali aj nemecké médiá, aby sa zorganizovalo stretnutie. Stretli sme sa zástupcami denníka Hyriet, ktoré, ktorému zatiaľ, ktoré, na ktorého hrozby adresované neboli a to sa môže všetko ešte udiať. Parlament, my ako parlament musíme hovoriť jasnou rečou, musíme trvať na naplnení všetkých 72 požiadavok. Už akokoľvek sa bude tá dohoda odvíjať a jasne treba povedať, že nemôžeme uskočiť V júli sa bude konať e, ďalšia návšteva, neviem, či za náš podvýbor ide niekto, ale pozrime sa na to, či by sme možno, že mohli ponúknuť poslancom zo pár bodov, zo pár námetov, podnetov, aby, aby sme vedeli, e, o čo ide. Zamýšľajú cestovať aj na juho východ. Hovorím okolo 100 tisíc, okolo 100 tisíc utečencov je momentálne v Turecku v takej situácii, že nevie sa ani presne, koľko ich je a ani sa o nich, nie, ani o nich nie je postarané tak, ako by malo byť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Ja by som chcela doplniť eh, drobnú úvahu k tomu, čo uviedli moji kolegovia. Počas návštevy v Istambule kde sme sa zúčastnili na samite, sme mali príležitosť sa stretnúť aj so zástupcami občianskej spoločnosti, médiami, organizáciami žien a tak ďalej. A ja osobne som sa vrátila s obrovskými obavami, podobne ako hovorili pred chvíľočkou kolegovia. Je jasné, že dochádza k represiám. K dispozícii je aj množstvo údajov. Je jasné, že Turecko je v ťažkej situácii. Pre touto krajinou stojí celý rad víziev. Sú tam v teréne sú rizika tak ďalej. Samozrejme, nedá sa to všetko narýchlo vysvetliť, ale mám dojem, že skutočne parlament e, sa musí pridržať svojej pozície, ktorá nie je ľahká. Nemyslím si, že by sme mali, sa mali možno ob, ob, obratiť chrbtom tureckému ľudu. Nie, určite nie. Mali by sme sa im priblížiť, ale musíme byť aj opatrní a mať na zreteli e, vývoj situácie a sledovať ju situáciu so slobodami, sledovať situáciu jednotlivých eh, populačných skupín, žien a tak ďalej. Zrejme sa legislatíva neschváli ešte pred eh, letom, ale predpokladá sa, zmena legislatívy, pokiaľ ide o rozdiel medzi vydatými a nevydatými ženami. Ehm, vláda deklarovala, že chce podporiť rodiny, ale zdá sa, že eh, k diskriminácii žien neustále dochádza. Mali sme príležitosť sa stretnúť aj s novinármi. Hovorili sme o prenasledovaní novinárov, zatvorením denníka. Zdá sa, že tieto veci sú na denodennom poriadku. Preto musíme byť veľmi obozretní ako parlament a sledovať zblízka tento proces, ktorý je zdrojom obrovských obáv z demokratického pohľadu a to nesúvisí s tým, že treba uznať um, aj solidárnosť Turecka, ktorú preukazuje tvarov v tvár utečencom. Nemôže byť na jednej strane, čiže musíme to mať e, na zreteli. Ja naozaj mám obrovské obavy nadväznosti na našu cestu, nadväznosti na to, čo sme si všimli. A máte pravdu, bude oficiálna návšteva, pravdepodobne v júli, zo strany parlamentu. Pani Katy Píri povedie delegáciu. Pozná veľmi dobre jednak krajinu a jednak vie veľmi dobre, aké sú naše obavy ohľadne ľudských práv. Nože myslím si, že teraz už eh, požiadal o slovo zastupca Turecka pred Európskou úniou. Jaň sa, nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za to, že dávate aj nám možnosť vyjadriť sa k tejto návšteve. Návšteva pokiaľ vieme my, sa týkala viacerých tematických oblastí a poskytla vynikajúcu možnosť stretnúť sa s tureckou občianskou spoločnosťou, s predstaviteľmi vlády a viem, že vy ste sa stretli s ľuďmi z rozličných odborov, s rozličnými ľuďmi. Boli to predstavitelia vlády, ale aj NGOčky a ďalší predstavitelia. My sme si mysleli, že je to veľmi dobré a myslíme si, že toto nám umožní veľmi, veľmi plodnú výmenu názorov. Tiež si myslíme, že tieto diskusie sú mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o naše vzťahy Otvorili sme tento dialog a práve konštruktívny prístup by mal byť základom našich vzťahov. Takže poprvý, poprvé by som sa chcela venovať migrácii, záležitostiam migrácie. Ako iste viete, a myslím si, že všetci si uvedomujú, že Turecko je jedinou krajinou na svete, keď sa pozriete na počty Mm, ilegálnych migrantov a ich počty. Je to jediná krajina, ktorá príjima taký veľký počet eh, týchto migrantov. A práve teraz to číslo je temer 3 milióny a len 10 týchto migrantov žijú v táboroch eh, Zvyšok je rozptýlený po celej krajine. No a odkedy vznikla táto migračná kríza, tak vzťahy medzi EÚ a Tureckom sa opätovne oživili, otvorila sa nová kapitola. A my by sme túto dynamiku chceli zachovať. A ja si uvedomujem, že vy Určite si uvedomujete dopady tejto dohody EU-Turecko z 18. marca. E, je tu veľk, sú to veľké počty týchto migrantov, ktoré e, plávajú cez Egejské more, bolo to 815, ale teraz už od konca mája je to len 20 a bol to obrovský úspech. Nikto nehovorí o už existenčnej kríze Európskej únie. A hrdo môžem vyhlásiť, že tieto spoločné snahy priniesli svoje, priniesli svoje plody v tejto oblasti a momentálne môžeme povedať, že e, máme dohody my sme prijali z Grécka 441 ilegálnych migrantov, z toho len 18 je Sirčanov, väčšina sú Pakistanci. Nemecko, Holandsko, Litva, Švedsko a Fínsko prijali 319 občanov Sýrie. Ako som už povedala, my dodržiavame naše sľuby a my očakávame teraz od Európskej únie, že tiež dodrží svoje sľuby, liberalizácia víz, finančná podpora pre Sirčanov. A chcela by som počiarknúť, že táto finančná podpora nepôjde tureckej vláde. Táto podpora pôjde priamo Sirčanom, ktorí sa nachádzajú v Turecku. A ďalší slúb Európskej únie je otvorenie nových kapitol. Pokiaľ ide o liberalizáciu víz, môžem povedať áno, máte pravdu. 72 kritérií by malo byť uspokojivých, tak ako v ostatných krajinách. Turecko to splní. A ja som presvedčená, že viete, že pán Timmermans, prvý podpredseda komisie, minulý piatok navštívil Turecko a rokoval s oficiálnymi predstaviteľmi Turecka. Pokiaľ viem ja, dopracovali sa k dohode, nepoznám podrobnosti, pravda, ale, ale prišlo k porozumeniu a komisia nám e, bude napomocná pri príjmaní antiteroristických zákonov, pokiaľ ide o túto reguláciu. Takže potom o ten prípad Žandandaj, tu chcem povedať, že tento prípad je predložený na súde a momentálne tu nie je iná možnosť, ako sa spoľahnúť na náš právny systém a pokiaľ ide o antiterorizmus, k tomu tiež sa chcem trošku vyjadriť. Turecko naďalej pokračuje bo- v boji proti terorizmu a my sa snažíme tento odstrániť. Môžem vám poskytnúť nejaký príklad. Bolo to 550 e, tureckých predstaviteľov, ktorí prišli o život od oktobra minulého roku, pretože v dôsledku terorizmu a tiež by som chcela počiarknúť, že, že e, turecká vláda nie je proti týmto ľuďom, je proti terorizmu. Pán Henkel. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. A najprv mám niekoľko otázok na účastníkov delegácie v Turecku. Naozaj som bol veľmi prekvapený, že ste nestratili ani slovko o tom, aké, aký, majú, aký má dopad zvyšujúca sa islamizácia v Turecku a ako ste, pani predsednička, poukázala, to, je aj, to sú aj práva žien v tej krajine. Ja neviem, nezaoberali ste sa tým, alebo to neodsudzujete, alebo prečo o tom nič vo vašej správe nie je. Druhá otázka. Stretli ste sa aj s nejakými sťažnosťami, pokiaľ ide o perzekvovanie kresťanov v Turecku? Či ste sa tiež stretli aj s faktom, o ktorom sa hovorilo v médiách, že súčasne zdá sa, že Turecko do Európy púšťa len takých utečencov, ktorí majú veľmi nízku úroveň vzdelania. Nie je to už z akýchkoľvek dôvodov. A ďalej médiá priniesli správu e, e, zo strany e, zastupiteľstva. Priemer týchto utečencov počet je 20-20, ale Um, mm, kancelárka Merkelová povedala, že len 7 ľudí sa utopilo, teda ona má iné štatistiky a to je oveľa menej ako predtým. A moja otázka teda je, všimli ste si na tejto služobnej ceste, že možno, že sa predtým utopilo oveľa viac ľudí, pretože uh, prijali pozvanie pani Merkelovej. To len otázka. No a potom by som chcel všetkých nás podnietiť k tomu, aby sme rozlišovali medzi Ture- tureckými ľuďmi, a AKP. Toto je momentálne mimoriadne dôležité, pretože ja som často navštívil Turecko. Turecko pomerne dobre poznám. A mm, tak ako každý iný, je to krajina, ktorú milujete alebo nenávidíte, ale odkedy je pri moci Erdoğan, tak naozaj uh, je to deprimujúce, čo sa tam deje a v našom oznámení, v našom komunike a v našom odsúdení by sme naozaj mali e, viac ako kedykoľvek predtým rozlišovať medzi tureckým obyvateľstvom AKP a vládou, pretože tí ľudia, ktorí trpia pod Erdoánovou nadvládou, najviac to nie sme my, ale to je turecké obyvateľstvo. Ďakujem veľmi pekne. Much, Chair, and, and for... Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky, ďakujem aj za pripomienky, ktoré predniesli aj predstavitelia veľvyslanectva. Samozrejme, a ja si myslím, že musíme si to eh, povedať tak, že za niekoľko minút vám nemôžem zreferovať všetko, čo sa udialo počas tejto eh, návštevy. Takže to je taká výhrada, ktorou musíme žiť a Najprv by som sa chcela vyjadriť tým špecifickým pripomienkam. Prvá samozrejme sa týka faktu, že e, my si veľmi vážime úlohu Turecku, ktorú hrá v utečeneckej kríze a jeho spoluprácu. A aj parlament toto prijal, jeho všetky strany, ale samozrejme musíme odlúčiť e, e, toto toto prijatie, príjmanie, príjmanie utečencov, takže to musíme vnímať oddelenie. Kolegová Ankolová otázka k isla, islamizácii. Táto téma sa neobjavila v našich rokovaniach s našimi partnermi a je to veľkou obavou ľudí, s ktorými sme sa my rozprávali a to sú vlastne aj moje pozorovanie za posledných 15 rokov možno, je, že naozaj e, v politike je e, kontrola z hora nadol stále viac, politika sa koncentruje v moci len niekoľkých ľudí a naozaj si musíme e, pozrieť na to, ako by sa mala oddelovať moc, oddelovať právomoci. Takže toto sú naozaj jasné obavy. A je tu aj taká viera v to, že e, pokiaľ ide o tú kontrolu z hora nadol, e, to ide, ide tu aj o náboženskú kontrolu. Samozrejme, že to môže vzbudzovať obavy, ale myslím si, že ten fakt, že e, tá, ten autoritatívny režim naberá na obrátkach, e, to sa objavovalo aj v našich diskusiách. No a potom dopad na menšiny to si myslím, že to je širšie ako len um, etnické minority a náboženské minority. Ide tu aj o ľudí, ktorí sú inak, iní, ide tu aj o inakosť a e, tu nejde teda len o kresťanov. Aj to je dôležité si uvedomiť. A samozrejme, že zdieľame tie obavy, ktoré sa týkajú eh, terorizmu a to je oprávnené, ale nemali by sme zneužívať ani antiteroristické zákony. A čo je tiež dôležité povedať k téme utečencov, pretože tie správy, bola tu správa, že tu bolo eh, Eh, že tu zadržiavali práve v Turecku tých ľudí, eh, ktorí majú vyššie vzdelanie, že tých nepúšťajú von. No to si bude vyžadovať ďalšie vyšetrovanie, ale um, tí ľudia, ktorí ušli hroznej vojne, nemali by sme um, mať výradu alebo skúmať ich životné podmienky. Uh, Eh, všetko toto vedie k veľkému riziku. Na jednej strane sú tu vyššie očakávania na oboch stranách. Tá druhá strana vždy čaká, čo poskytne tá druhá strana. To vidíme v médiách každodenne, ale na druhej strane je veľmi ťažké pre každú z týchto strán sa obhájiť, že splnili svoju časť dohody, pretože my nemáme tie podrobnosti tejto dohody a ich záväzkov ale všetky prvky prvky našej dohody musíme zvážiť. Aj Turecko sa vystavuje určitému riziku, takže naozaj mám také obavy, že naozaj to bolo kritizované a myslím si, že nie je vhodné sa handrkovať o utečencoch a to je naozaj neslavná kapitola európskej histórie. No a potom dopad, dopad na demografický rozvoj určitých oblastí, kde sú oblasti, kde sú obyvateľia minoritných príslušní prí, skupín hm, alebo náboženskej príslušnosti. E, takže to si zaslúži lepší prieskum ale za týmto rozšírením a, e, utečencov, za tým je aj politické rozhodnutie, takže aj na to sa treba pozrieť. No a potom, pokiaľ ide o rozlišovanie medzi obyvateľstvom a vládou, my si myslíme, že ten samotný parlament je veľmi roztrieštený a samozrejme, že my nevnímame tento parlament ako predstaviteľa tej krajiny. Samozrejme, vieme, že my sme diskutovali s viacerými partnermi v tejto našej diskusii, ale Nesmieme dopustiť, aby akákoľvek diskusia medzi nami a Tureckom spadala len pod diskusiu s predstaviteľmi vládny. My vieme, že pre tú krajinu je to veľmi ťažké a dúfam, že v rámci tohto procesu, keď budeme sa snažiť pozorovať, čo sa deje, stále si tu ponecháme cestičky, možnosti komunikácie, aj keď to môže mať veľký, veľmi nedobrý dopad na našu dohodu a tá, ten nedobrý dopad je že turecké obyvateľstvo veľmi očakáva to, že Európa splní svoju časť sľubu a oni sú veľmi sklamaní. Takže musíme podporiť tieto vzťahy medzi Tureckom a EÚ a táto, tie výsledky niekde, niekde v budúcnosti nesmú skladať tých, sklamať týchto ľudí. Takže na oboch stranách si musíme urobiť dobrú základňu, pokiaľ ide o to, kam sa uberá mm, tento vzťah a musíme sa pustiť aj do týchto ťažkých politických debát. Takže toto všetko e, sa vyskytlo počas našich stretnutí. Ja by som o tom vedela rozprávať ešte hodiny a hodiny, avšak aj váš čas je vzácný Ehm, v, kontest, v kontexte eh, prípravy eh, liberalizácie víz, eh, kedykoľvek nás môžete kontaktovať. Je to na, sú to naozaj ťažké časy, ale my dúfame, že budeme hrať v tomto svoju úlohu a že budem, nestratíme zo zretela ani naše zásadné, zásady a princípy. Ďakujem veľmi pekne, pani Šaka. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a že ste pozvali medzi nás túto, túto delegáciu. Ja myslím, že musíme sa pozrieť na všetky tie vrstvy e, tej diskusie, kde sa nachádzame, čo zastávame. A toto je tá najkritickejšia e, časť. E, keď sme sa pýtali všetkých našich partnerov v tej diskusii, boli sme neústupní v tom, aby sme neustúpili ani krôčik, pokiaľ ide o kritiz- krit- kritiku e, protiteroristických zákonov a ich legislatívy. Táto bola zneužívaná, stále je zneužívaná. Keď sa pozriete na tieto mm, zákony, pán Dundaj tam bol, hovorilo sa teda o tom, mali sme Zažili sme viaceré situácie, kedy boli akademici hnaní pred súd. A to už sa netýka e, terorizmu. Takže nemôžeme sa vzdáť, nemôžeme E, sa vzdať boja o týchto ľudí, že títo ľudia sa jednoducho prišli o svoje zamestnanie, lebo podpísali petí, petíciu. A potom mnohí boli aj zavretí, celé, celé skupiny žurnalistov, takže v tomto musíme neustále pokračovať samozrejme, že by sme boli za to, keď sa, pretože Turecko naozaj urobilo veľký, veľký pokrok, keď si to porovnáme s obdobím pred 40 rokov, naozaj zaznamenali veľkého pokroku, ale nesmieme e, ustúpiť, pretože situácia je vážna v krajine. No a pokiaľ ide o tú situáciu, e, ak by sme len kritizovali prezidenta a práva, a toto je situácia, ktorá sa týka aj terorizmu. A veľmi sme radi, že ste spomenuli, že Turecko spolupracuje aj v tej protiteroristickej legislatíve, aj pokiaľ ide o definíciu proti teror- proti te- boja proti terorizmu. A ono sa to dostalo aj pred ombudsmana, ale treba rozlišovať medzi tým, čo je na papieri a čo je skutočným život. Takže naozaj to musíme roz, rozlišovať medzi papierom a realitou. A toto sa nezaklada na tom, čo je na papieri, ale na tom, čo sa deje v skutočnom živote. No a potom sme sa stretli aj so ženskými organizáciami. Oni hovorili aká veľk- o tom, aká veľká je hrozba. A oni hovorili aj o tej situácii. Potom aj ich strach je obrovský, je ohromný a preto Európsky parlament naozaj sa snaží vidieť to, čo sa deje konkrétne v krajine, nie to, čo je na papieri. Pán Hanko, vy ste sa pýtali tiež na viaceré otázky. Vy ste sa pýtali na tú extremistickú stranu, na to práve právo orientovanú stranu a na, na tých utečencov a situáciu vzdelania vzdelania alebo úroveň vzdelania a, a médiá. Áno, my, my vnímame tú situáciu z hľadiska ľudských práv. Utečenec je utečenec a keď tento utečenec musí hľadať nejaký bezpečný prístav a nechce riskovať svoj život, tak to nie je otázka úrovne vzdelania. A ja by som spochybnila aj tú situáciu, ako ste povedali o pozvaní Merkelovej, no tieto na, nacionalisti, tento nacionalistický prístup, tam to je tí všetci, všetci žalujú Merkelovu, obvinujú Merkelovu. Hovorí sa, že bola lídrom v tomto ohľade v EÚ. E, znevažuje sa to. To veľmi e, úzky pohľad, že na politiku sa pozera tak, že je našou povinnosťou prijať utečencov ešte naďalej v budúcnosti, vytvárať nový dublinský systém. V tomto ohľade e, si myslím, že by sme mali podporiť Turkov nie je jednoducho hovoriť len o Erdoganovi, jednoducho nie je to to isté. vládky akademici potrebujú našu podporu, aby mohli ísť e, cestou, ktorý, ktorú kráčajú po dlhé roky. Ak by sme všetko zúžili len na ten váš pohľad, ja vašou cestou nepôjdem. Ďakujeme. Si myslím, že môžeme pokračovať eh, hodiny diskusiou. A diskusia bude určite pokračovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Určite vám sľubujem, že náš podvýbor sa bude zblízka zaoberať situáciou ľudských práv v Turecku. Myslím si, že mm, je možno chybou eh, napájať eh, obidve otázky, ale to mm, neznamená, že by to zabraňovalo nášmu výboru riešiť jednotlivé otázky týkajúce sa ľudských práv, diskriminácie a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pôjdeme ďalej. Mm, v Istambule sa konal Svetový humanitárny summit. Je tu medzi nami pán Herrero, ktorý viedol delegáciu parlamentu na tomto samite. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme už veľa času, takže to zhrniem. Išlo o prvý humanitárny summit, zvolaný vôbec v histórii Dôvodom, prečo OSN tento summit zvolala, je, že sa nachádzame v momente, kedy úroveň humanitárnych kríz vo svete je veľmi vysoká. Či už z dôvodu vojnového konfliktu, prírodných katastrof a tak ďalej. Počet utečencov je v tejto chvíli viac ako 60 miliónov. Netreba na toto číslo zabúdať, pretože kríza v, EU, kríza v Európe, krízu v Európe spôsobilo povedzme milión utečencov, ale ten problém, ako vidíte, je oveľa, oveľa väčší je tu 40-percentný deficit, pokiaľ ide o financiáciu a riešenie tohto problému. Minulý, týždeň, minulý rok niektoré agentúry OSE, napríklad e, Svetový potravinový program muselo v istých oblastiach vo svete prestať poskytovať potraviny z finančných dôvodov. Cieľom samitu bolo revidovať aj celú štruktúru humanitárnej pomoci vo svete. Čiže dôvodom zvolania bolo to, že tu panujú obrovské humanitárne krízy a po druhé, treba nastaviť znovu štruktúru našej reakcie tvarov v tvár týmto situáciám. Často, často dochádza k porušovaniemu medzinárodného humanitárneho práva a tak ďalej. Nešlo o medzivládny summit, išlo o e, summit, kde sa zúčastnilo, zúčastnil, zúčastnil celý rád zúčastnených strán, ale aktérov, samozrejme vlády, inštitúcie, mm, nevládne organizácie, e, finančné organizácie rozličného, teda rozliční aktéry. Samozrejme, títo aktéry majú aj svoje cnosti, ale aj svoje nevýhody a isté problémy. Problémy tkvejú v tom, že nie, nie vždy nevždy e, sú výsledky z ich strany zrejme a tak ďalej. E, za EÚ môžem povedať, že komisia vydala vyhlásenie, Európsky parlament pripravil správu. Tam som bol ja spravodajcom a dva samity Európskej rady schválili závery k tomuto e, samitu ktoré boli pomo- samozrejme pomerne ambiciozne, porovnaní s tým, čo sa potom udialo v Istambule. Myslím, že netreba, aby som nejak zdlhavo, zdlhavo o tom hovoril, ale pre OSN je um, naďalej neidentifikovaný politický subjekt OSN vie veľmi dobre, kto je Nemecko, kto je um, Spojené kráľovstvo, dokonca Litva samozrejme, ale niekedy aj Španielsko, ale Európska únia, pri Európskej únii dochádza k istým nejasnostiam, Pani predsednička veľmi dobre vie o tom probléme. Až do posledného momentu sme vlastne nevedeli, koľko pozvánok budeme mať v dispozícii, aby sme sa mohli na samite zúčastniť. Parlament schválil výbor, respektíve delegáciu, kde sa zúčastnili kolegovia z troch výborov, DV, 2 a FAM. 11 členov, ale v závere sme boli len 5, pretože nedali sa získať e, pozvánky, teda pozvánky typu, ktoré by nám umožnili sa zúčastňovať na samotných aktivitách samitu. No musím ešte počerknúť, že Európska komisia nám, um, nám poskytla dve pozvánky, ktoré mali byť pôvodne ich a umožnili tak Európskom parlamentu, aby bol lepšie zastúpený. Možno, že je to zaujímavé, ale nie je to najdôležitejšie. Čo je najdôležitejšie je, že úroveň záväzkov, ktoré boli v Istambule dosiahnuté, boli pomerne, po, pomerne také light a ťažko identifikovateľné. OSN nevydalo žiadnu politickú deklaráciu, ktorú by podpísali účastníci samitu, čiže e, štáty o, členovia OSN. Áno, došlo k istému vyhláseniu, ktoré podporilo, podporili Spojené štáty, mnohí aktéry takisto, takisto podporili, podporili, ale jednoducho sme nezískali záväzok, ktorý by sa žiadal takýchto, za takýchto okolností. Spustili sme vyjednávací mechanizmus, na ktorom sa zúčastnila Európska únia, um, viedla ho pani Georgieva a názvom tohto mechanizmu neviem teda, že či to je ten, to, to, to spra- ten správny názov, teda nazýval sa Great Bargain. Nuža v závere tento dokument e, podpísalo 30 aktérov a zaviazali sa tým k ďalším krokom. Čiže zaviazali sa k tomu, že podporia lepšie financovanie humanitárnej pomoci, a tým sa zabezpečí predvídateľnosť, teda predvídateľnosť zdrojov, flexibilita využitia finančných prostriedkov a cieľom je okrem predvídateľnosti aj účinnosť a cieľom je, aby nedoš, nedochádzalo k nejakému poškodzovaniu zdrojov, ktoré by mohli byť využívané zo strany viacerých e, činností. Hovorilo sa aj o medzinárodnom humanitárnom práve, zazneli protesty proti porušovaniu princípov, ktorým došlo počas uplynulých mesiacov, Myslím, že to najlepšie, čo možno povedať o, tomto samite je, že bol to prvý summit a bol to taký štartovací bod. Musíme to aj tak vnímať, musíme ďalej pracovať, aby sa tento východiskový bod e, zmenil na, na cestu, na ďalšiu prácu a preto sú tu také tri momenty. V septembri v New Yorku v rámci válneho zhromaždenia by malo dôjsť k prijatiu dohody, pokiaľ ide o praktické vykonávanie toho, čo sa podpísalo v Istambule. Po druhé, ďalším momentom je to, že my musíme pracovať na tom, aby sme aby sme rozpracúvali jednotlivé medzinárodné záväzky, ktoré boli prijaté v rámci roku 2015-2016, s tým, že teda do toho spadá financovanie, ehm, rozvojové ciele, mm, klimatická konferencia v Paríži, humanitárny summit a tak ďalej. Čiže toto všetko musíme zoskupiť a to potom povedie k tretej časti, ktorou bude žiadosť komisii a rade, aby sa vypracoval akčný plán na realizáciu všetkých záväzkov a všetkých akčných krokov, o ktorých sa hovorilo počas samitov na najvyššej úrovni. budeme aj na prevenciu rizik, ktoré boli o ktorých sa hovorilo v Sandaj v Japonsku minulý rok. Takže parlament musí na to tlačiť. Európska únia musí prijať akčný plán. V rámci každého bodu existujú jednotlivé akčné kroky, špecifický kalendár, teda aby som to, keďže som to chcel zhrnúť, ehm, summit sa pravdepodobne koná v tom správnom momente. Neviem, či, tá, neviem, či atmosféra, klíma boli primerané. Mm, aj vzhľadom na to, o čom sa tu diskutovalo hľadne Turecka a tak ďalej. Ale e, vieme, že na samite sa zúčastnilo veľa, veľa účastníkov, tých dohod, tých, tých formálnych dohôd bolo pomerne veľa, ale konkrétnych výsledkov, tie konkrétne výsledky boli pomerne slabé. Humanitárna kríza vo svete si vyžaduje oveľa väčší záväzok, nielen v tom, ako ju riešiť, ale aj v tom, ako sa jej vyhnúť. Teda mm, nejde tu len o to, ako sa vyhnúť zemetraseniu či uragánu, ale ide aj, ide, aj, ide aj o to, ako sa po vojne vyhnúť utečeneckým vlnám a naša delegácia potom konkrétnemu výboru predloží svoj materiál a samozrejme vyzve aj ďalšie výbory, a poinformuje teda všetkých o našej účasti. A takto by som to asi celkovo zhrnul. Ďakujem veľmi pekne, pani Erero, pa, pán Erero. Neviem, či má niekto nejakú pripomienku. Ja už nebudem nič doplňať. Asi už sa viac nič doplniť nedá v tejto chvíli. Bude následovať formálnejšia správa. Ja plne Enriqueho vystúpenie. Plne s ním súhlasím, takže táto časť končí. Ďakujem veľmi pekne, pán Herrero.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

Ruego a todo el mundo que se... Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Buenas tardes. Dobré popoludnie. Vítam vás. Prepačte, pýta sa pani predsednička, respektíve informuje, že arabčina je na kanáli 24. 24 para árabe, los demás las de siempre. It's very easy. You have the same. Yeah. Áno, všet, všetky ostatné všetko ostatné tlmočenie tak ako predtým, s tým, že na kanáli 24 je teraz arabčina. Zorganizovali sme toto vypočutie na tému, ktorá nás zaujíma a ktorá nás trápi. Súvisí s ľudskými právami na Blízkom východe, ale ide najmä o menšiny, ktoré zostali uviaznuté v občanskej vojne v Sýrii a som v Iraku a Sýrii Existujú obavy ohľadne persekúcie menšín na Blízkom východe, preto sme si pozvali piatich hostí, aby nám ponúkli svoju perspektívu ohľadne situácii v súčasnom momente. Je tu s nami pán Sam Andrews z Akadémie Arab Human Rights AHRA, je zástupcom výkonného riaditeľa tejto inštitúcie, spolupracuje, teda, mm, spolupracuje s nami, je tu pani Sundus Abbas, predsednička irackých Turkmenov v Európe. Narodila sa v Kirkuku a je stavebnou inžinierkou, absolventkou Salaudinskej univerzity z roku 1996 následne získala um, diplom z univerzity Greenwichi um, v oblasti informatika, presídlila sa do Spojených, do Spojeného kráľovstva po druhej vojne v zálive, pracovala ako zástupkyňa um, iráckých Turkménov v Spojenom kráľovstve. Ďalej tu medzi nami pani Nadia Murat, aktivistka za práva jazidov, menšina, ktorá, ktorá, ktorú, preze, ktorú prenasleduje Daesh. Mm. Naša, naša ho, mm. i musím povedať, e, že i pani Nadia bola unesená, ale nakoniec sa jej podarilo uniknúť a preto ja som veľmi rada, že prišla medzi nás a že nám bude môcť ponúknuť svedectvo. Mm. Iracká vláda ju aj navrhla za kandidátku na Nobelovú cenu. Je tu medzi nami pán Ziad Hilal, otec Ziad Hilal, ktorý spolupracuje s utečencami, je zodpovedný bol zodpovedný za pomoc utečencom v jezuitskom centre v Homse a medzi nami ďalej vítam, dúfam, že sa mi to podarí dobre vysloviť, pán Emanuel Jukána, je lídrom asyrských kresťanov a lídrom kresťanského programu pomoci v severnom Iraku. Naši hostia, okrem toho, že prichádzajú medzi nás tým, aby sa mohli s nami podeliť o svoje skúsenosti, svoj pohľad, svoj, svoju perspektívu a ja som veľmi povďačná za to, že medzi nami dnes môžu byť. Každý bude mať zhruba 12 minút na vystúpenie. Myslím, že času máme dostatok. A ja začnem pánom Semom Andriusom. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Bohužiaľ, rečník vystupuje bez mikrofónu. Is that better? Wonderful. Okay. Ah, thank you. Okay, sorry. So again, good afternoon. Ešte raz dobrý deň. Budeme hovoriť o e, deviatich e, z menšín v Iraku, ktoré e, môžu byť veľmi malé a zraniteľné. Malý prehľad týchto skupín a víziev spojených s týmito skupinami a potom poviem o výzvach spojených. Mnohé z tých skupín môžu byť eh, v eh, menej ako 6 tisíc na juhu pri eh, Bagdade. 90 tých, z týchto ľudí opustilo krajinu. Sú veľmi zraniteľní. Mnohí z nich pracovalo pôvodne ako zlatníci, boli vystavení obrovskému násiliu v mnohých prípadoch, boli e, predmetom e, útokov, násilia. Máme tu správy e, útokov ozbrojených skupín na nich, teritoriálne problémy. E Kultúrne a sociálne problémy pre túto malú skupinu e, vznikajú z pre, e, nuteného presídľovania. E, problém je z nedostatku pitnej vody. Mandenský jazyk je takisto v ohrození podľa UNESCO. Ústavné právo hovoriť vlastným jazykom nie je dodržované Problém sa zhoršuje presiedľovaním, pretože e, sa prioritizujú e, väčšinové jazyky vzhľadom na fi- e, tlak financovania, vzhľadom na diskrimináciu. Mandénovia takisto boja, že ide o ukončenie ich komunity. Presiedľovanie bude znamenať, že bude veľmi ťažké pre nich sa v rámci náboženstva ženiť a vydávať. Palestínčania 10 až 15 tisíc, hlavne na hraniciach a, vo hrani- e, a v Bagdade. Keďže Irak je nie je signatárom dohovoru o utečencoch a potom, čo v roku 2013 e, to boli stereotypy, podporcovia Sadama Huseina Husejna Mnohí z nich boli, prišli o povolenia k pobytu. E, prípady svojvoľného zadržiavania, týrania a vražd. Správa OSN hovorí o ministerstve vnútra ako spoluvinníkovi v týchto útokoch. E, keďže mandát UNRVA nemá mandát v Iraku, palestínčania, ktorí zostávajú sú v určitom mimo legislatívnom priestore. Potom sú tu šabakovia, 250 tisíc, hlavne na severe. Väčšinou sú to šíti. Uvedomujú si svoju osobitnú identitu, ani arabskú, ani kurdskú. Mnohé sú obeťami politík v oblasti. Vláda sa snažila šabakov e, zakomponovať do programu arabizácie, po roku 2003 regionálna kurdská vláda sa snažila tvrdiť, že šabakovia sú kurdovia. Od roku 2003 1300 z nich bolo zavraždených. na území, ktoré drží e, ISIS, e, šabakovia sú e, skupinovo vraždení. Odmietli, odmietajú totiž vahabísku alebo salafistickú interpretáciu e, islamu. Bahajovia asi tisíc, to je ďalšia etnická skupina, neexistujú oficiálne štatistika, pretože mnohí sa boja e, uverejniť svoju identitu. Takisto ich náboženstvo na rôznych dokumentoch. V roku 2007 e, reštrikcie k registrácii mm, boli predmetom odvolania. Mnohí z nich majú veľký problém registrovať svoju vieru oficiálne. A tak sa v predošlom období registrovali ako moslimovia. Asi 50 až 200 tisíc Rómov e, žije hlavne v izolovaných e, dedinách na juhu Iraku, takisto na okraji Bagdadu, Basry a Mozulu väčšinou chýba týmto dedinám základne, základné služby. E, takisto sú e, predmetom útokov ISISu, v irackej spoločnosti sú na okraji a potlačaní. Potom sú tu fejlísky kurdovia, asi 1,5 milióna, e, spravovaní kurdskou regionálnou samozprávou, sú šíti a, e, za Sadáma boli e, vykázaní. Neskôr žiadali späť svoje právo. V roku 2012 OSN odhadovalo, e, že 120 tisíc ľudí v Iraku nemalo štátnu príslušnosť. Mnohí z nich boli práve felíjskí kurdovia. Čierni Iračania 2 milióny, ďalšia skupina, hlavne na juhu, e, Mosul, a tak ďalej. Nezamestnanosť 80% e, a väčšina z nich žije v oblastiach bez základných služieb. Častá diskriminácia z spoločnosti. E, napriek veľkosti e, etnika nemajú vlast žiadne politické zastúpenie. Slobodná iracké hnutie, ktoré bojuje za ich práva, bolo predmetom persekúcie. E, vrcholný predstaviteľ bol zavraždený. Ďalšia e, skupina Kakajovia, 200 tisíc, pre dominantne sú to Kurdi. E, ich náboženstvo je zmesou zoroastarianizmu a islámu. Mnohí sú zase cieľom systematickej diskriminácie. Veľmi Zložité je ich vystupovať vôbec e, zo strany humanitárnych organizácií. Veľmi utajujú svoje presvedčenie, identitu. Potom sú tu e, Židia, e, kde možno hovoriť naozaj o veľmi nízkom čísle, možno menej ako 100 pôvodne ich bolo 120 tisíc, pred 50, 50 ale persekúcia sa rozbehla od 50. rokov. Ich dedičstvo je ohrozené, pretože veľmi málo ľudí môže túto, toto dedičstvo e, sledovať a chrániť. Majú e, problém zachovať si základné práva. Nárast ISIS sú len zvýšil všetky už existujúce problémy a otvoril priestor na diskrimináciu a násilie. Pre ISIS, tie, pred ISISom tieto menšiny boli v zložitej pozícii aj tak, minimálne tie, ktoré žili na e, územiach, kde sa diskutovalo o, o príslušnosti pri daného územia. Takisto všeobecný dopad vojny bol, e, s ISISom bol, že sa rozpínala a stiahovala tá zóna eh, spochybňovaná. Pro, média propagujú len veľmi úzky pohľad na Irak, či už ide o, iba o sunitov, eh, šítov a kurdov. Tieto min, eh, minoritné hlasy v podstate miznú. Takisto ide o otázku lojality ku vláde, čo len zhoršuje problém, diskriminácia a útoky proti ľudským právom znamenajú, že menšiny čoraz ťažšie môžu presadzovať svoje práva. Veľmi zložité, zložité je sa mobilizovať a zastávať svoje práva. Ehm, zažívajú násilie, ktoré môže mať veľmi, veľmi ničivé dopady. Geograficky sú vlastne eh, ostrakizovaní, oddelení E, snažia sa vytvárať sociálne a politické siete, ale tieto prepojenia a podporné siete sa veľmi ľahko narušujú. Členovia veľkých e, oblastí e, dostávajú podporu, ale malé menšiny jednoducho túto opciu nemajú. Zložitosť sa len zväčšuje, ak sa pozrieme na ďalšie okolnosti, finančná pomoc ako balíček, je e, disponibilná len k registrovaným e, ľuďom s identitou, ale skupiny, ktoré nemajú vlastne preukazy identity, ako sú palestínčania, bahájovia či fejliovia, budú mať vlastne problémy získať pomoc. Ten systém je pod tlakom a tieto problémy majú nízku prioritu a diskriminácia tým pádom e, nebude riešená tábor, tábory IDP na severe, demografické zmeny sú prepojené s politickými zmenami na týchto teritoriách. E, jednoducho sa e, to používa v demografických sporoch. E, zvyšuje sa tu snaha o zvýšenie kurdskej prítomnosti v oblasti. Ľudia jednoducho nemôžu sa vrátiť do svojej domácnosti. Menšie menšiny nemajú jednoducho E, zdroje na e, presadzovanie sa, tak e, sa cítia pod obrovským tlakom. Bohužiaľ, je tu veľmi málo času a, táto skupina, a tieto jednotlivé skupiny majú obrovskú diverzitu. Znamená, že je pre mňa nevyhnutné, že mnohé veci som musel vynechať. Mohli by sme hovoriť o utrpení žien, E, z týchto menšinových skupín, ktoré trpia násilím nielen ako členky menšiny, ale tiež ako e, ženy. E, možno hovoriť o sexuálnych útokoch, útokoch, znásilňovaní, vraždách. Mnohé z nich nemajú jednoducho sociálne zabezpečenie. Jednoducho často nie sú len Eh, ľahkým cieľom, ale bohužiaľ aj symbolickým cieľom, ktorý sa využíva na poškodenie bázy určitej komunity. Diskriminácia eh, sa tým pádom deje nie na jednej úrovni, ale na viacnásobnej úrovni. Práve zložitosť týchto skúseností znamená, že treba pochopiť, že paušálny prístup pre tie väčšine menšinové skupiny nebude fungovať Musíme počúvať, načúvať týmto ľuďom a chápať politickú, ekonomickú a sociálnu problematiku ich životov. Ďakujem. Muchísimas gracias, señor Andrews, por... Eh, Ďakujem veľmi pekne za súhrn, ktorý, ktorý ste sa pokúsili. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pani Sundu Sabaz, nech sa páči. Thank you. Ďakujem, dobré popoludne. Dnes zastupujem uh, irackých uh, Turkménov. Tretia najväčšia etnická skupina v, e, v Iraku, asi 3 milióny ľudí, a to je 13 populácie Iraku. Hlavne v e, Musule, v v Saladine a v Diala, v týchto oblastiach Karkuk sa Turkme, zo strany Turkmenov považuje za hlavné mesto. Centrálna vláda v Bagdade, regionálna kur, kurdská vláda neustále bojujú za kontrolu jedno, tohto mesta. Tisíce akrov turkmenského územia boli, bolo konfiskované e, Arabmi a potom neskôr Kurdmi v roku, dve, po roku 2003, e, pokiaľ ide o demografické zmeny v oblasti e, e, kresťania, Turkmenci neustále majú odopierané politické práva a, a problémy. e, e, je aj asimilačná politika, nutená imigrácia a kultúrne e, tlaky sú e, obeťami etnických čistiek, marginalizovaní a popierajú sa im e, práva sebaurčenia, autonómia a e, vnútornoštátne otázky. E, vysoké pozície v nejakej irackej vláde nezastávali žiadni Turkmeni. Táto e, E, politika e, platila aj pre počas vládnutia strany Bath, Po tom, čo v roku 2003 padol Saddam, všetci Iračania očakávali e, novú situáciu po apríle 2003. Turkmenci očakávali demokraciu, spravodlivosť, rovnosť, spravodlivosť a koniec diskriminácie. Právo na seba určenie a koniec násilia. Bohužiaľ, Stalo sa opak. Od roku 2003 Turkmenci začali byť vystavovaní neustálym e, neustálým bombovým útokom, e, atentáty a únosy v celém, na celom turkmenskom území. Výjazne ich zastrašovali, množstvo Turkmencov bolo zatknutých a mnohí sú e, nezvestní, na všetkých turkmenských územiach 95 teroristických útokov smerovalo práve na Turkmencov. Všetci obchodníci, lekári, akademici e, čelili hrozbám e, vraždy či e, únosu. Žiadalo sa od nich výkupné. Od roku 2003 museli zaplatiť viac než 100 miliónov dolárov ako výkupné za únosy. Žiadna ochrana ich územia napriek silnej účasti ozbrojených zložiek, ktoré chránia iné komunity neturkmenské Všetky veľké skupiny v Iraku e, majú veľké zastúpenie v armáde. Turkmenci nemôžu vytvárať si vlastné bezpečnostné zložky a nemôžu e, byť zastúpení v rozhodujúcich pozíciách v irackej armáde. A preto sú oveľa viac zraniteľnejší etni- pred etnickými e, útokmi. Turkmenské mesta e, zažili množstvo explózií, ktoré zabili tisícky ľudí. Napriek uzneseniu Európskeho parlamentu z marca 2013 eh, a ďalších rozhodnutí, pokiaľ ide o eh, požiadavky eh, vyzývajúce orgány, aby sa prijali opatrenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť Turkmencov v Iraku, nepodnikli sa žiadne kroky. Ani kurdské, ani iracké zložky tak neučinili Eh, odporúčania na vytvorenie bezpečnostných zložiek Turkmencov sú čelia opozícii. A neustále sú tu etnické a sektoriálne eh, formy násilia. Po zverstvách ISISu samozrejme e, zamerali sa najprv na tých najzražniteľnejších sem patria aj Turkmenci, pretože nemajú vlastné bezpečnostné obranné zložky, aby ich chránili. Od roku 2013 bojovníci ISISu e, zabrali e, územie, e, kde sú Turkmenci. 350 tisíc Turkmencov e, muselo utiecť z Telafru sily sú e, minima, e, zajali e, minimálne 500 žien a 150 detí a na rôzne účely vrátane otroctva a znásilňovania ich zneužívali. 950 turkmenských rodín bolo nutených opustiť turkmenské dediny okolo Mosulu, Kobaku a Salamie Viac než 70 detí prišlo o životy e, je len za jeden deň na základe vysokých teplôt a dehydratácie. V ďalších e, turkmenských e, obciach, v Bešíri napríklad, medzi 12. a 13. júnom 2014 útok ISISu znamenal únosy, znásilňovanie detí a žien. Mešity boli zničené, 55 žien uh, unesených, 700 Turkmencov zabitých, v zrátane detí a žien. Tisícky rodín muselo z Bešíru utiecť. Uh, ženy boli znásilnené a ich uh, telá boli obesané na stĺpoch osvetlenia. Situácia je veľmi krehká naďalej a potrebné je, sú posily v ďalšej dedine turkmenského pôvodu v okolí Amrli boli útoky, ľudia boli zabití, vrátane chorých, e, starých ľudí, detí. Len málo ľudí utieklo z, e, z obcí, ale tí najslabší zostali na miestach a boli predmetom útokov. Ich domy a e, zvieratá boli zničené. V ďalšom turkmenskom meste bolo 70 dní, dochádzalo k obliehaniu až do augusta 2014. Za nehumánnych podmienok ľudia byli v meste bez e, dodávok elektrickej energie, jedla a vody. 20 tisíc ľudí čelilo denným útokom, viac než 50 detí e, prišlo o život, e, vrátanie 10 novorodencov na, základe nedostatku potravy a mlieka Viac než 100 e, ľudí zmizlo e, a je nezvestných pri týchto útokoch, po týchto útokoch. 10. marca 2016 teroristické jednotky ISISu zautočili na Kazu, malé mesto, turkmenské mesto na juhu Karkuku a použili chemické zbranie zranili viac než 3000 Turkmencov, 17 z nich je stále v kritickom stave. Ďalšie veľké turkmenské mesto v Iraku uh, utrpelo uh, uh, mnohé útoky a tie dodnes neprestali uh, za posledné roky, dokonca silnejú. Viac než 1500 Turkmencov bol, uh, zahynulo a bolo zranených a viac než 2500 domov bolo zničených a viac než 15 tisíc e, príslušníkov rodín muselo opustiť krajinu a presunúť sa na e, juh do oblasti Badatu napríklad, pretože jednoducho sa báli o život. V novembri 2015, e, v apríli 2016 boli útoky tureckých pešmargov spoločne s PKK a ďalšími teroristickými skupinami za použitia ťažkých, ťažkej artilérie a zbraní. Záverom môžem povedať, že najnovšie udalosti zo strany ISISu a útokov na Turkmencov neboli prekvapením. Je to len predlžením desiatok e, rokov zastrašovania e, e, so snahou premiestniť ich z, kraj, z oblasti, kde žili postoročia. Pretože geografická poloha e, Turkmencov za, za obdobia útokov ISISu znamenala, že nemali ochranu zo strany nikoho. Bezpečnostné zločky Iraku opustili tieto oblasti a kurdskí pešmargovia, ktorí boli v tejto oblasti, tiež e, opustili túto oblasť a len do určitej miery chránili určité iné oblasti. Celkový počet e, pre, e, presídlených si, e, e, Turkmencov je asi 600 tisíc osôb, ktoré trpie, trpeli a trpia nedostatkom e, ubytovania, oblečenia, zdravotníckej e, pomoci a jedla. Väčšina z týchto rodín nemá ani, e, ani e, osobné preukazy. E, potreb jednoducho závisia od darov charitatívnych organizácií dôchodcovia a starší ľudia a postihnutí, e, tí, čo poberajú dávky, e, sú samozrejme najviac zraniteľní. Irackí Turkmenci sú vlastne väzňami medzi jednotlivými zložkami konfliktu. Medzinárodné spoločenstvo ignorovalo e, zverstva ISISu proti turkmenským e, obyvateľom pod hudobu a je na čase dať im práva porovnateľné s právami ostatných oblastí, aby sa vedeli brániť a aby získali stabilitu a rovnováhu v svojej oblasti. Thank you very much. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Mi sa páči, má slovo pani Nadia Mura. السيدات والسادة طاب أوقاتكم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 sa bohužiaľ stali obeťami mnohých zločinov v oblasti Blízkeho východu. A nie je to len kvôli situácii v súčasnosti a kvôli Daešu, ale sú o tom známe fakty aj z histórie, aj z tej nedávnej napríklad po arabskej jari v... Možno, že situácia je iná v Tunisku, kde na, sa naštartoval demokratický proces, ale v iných krajinách Blízkeho východu veci tak jednoduché neboli. Hovoríme v minulosti Hovorí, môžeme možno hovoriť o miliónoch, dnes už len sto, o stovkách tisícok. V Turecku nazývajú jazidov zločincami, takisto aj v Iraku, čiže m, mm, ľudia sú perzekvovaní kvôli náboženskému presvedčeniu a takéto prenasledovanie má mnoho foriem. Ja nechcem hovoriť len o jazidoch, ale chcem hovoriť aj o ostatných menšinách. Ja medzi menšinami nevidím rozdiel. Sú to všetci, sme všetci ľuďmi a máme isté hodnoty, hodnoty, na základe ktorých treba vnímať všetkých ľudí na Zemi rovnako, bez ohľadu, bez ohľadu na ich presvedčenie, farbu pleti a tak ďalej. Ja teda sa budem konkrétnejšie venovať menšine jazidov, pretože kolegovia budú hovoriť o iných. V regióne dochádza k obrovskému prenasledovaniu v Sýrii došlo ku konfiškácii ich majetku, ale ja nechcem porovnávať eh, ľudské tragédie jednotlivých skupín. Existuje však rozdiel medzi tými, ktorí boli zabití, ktorí museli opustiť svoje, svoje domovy a medzi tými, ktorých zabíjajú systematicky kvôli náboženstvu. Jazidi dostali mm, voľbu islam alebo smrť. Zatiaľ čo iné menšiny um, dostali iné možnosti. No a napriek tomu, čo sa hovorí v moslimských spoločnostiach, hovorí sa, že že hovorí sa, že tieto skupiny nie sú v Koráne, dochádza k znásilňovaniu, únosom a to z dôvodu náboženského prenasledovania. Počas histórie došlo k 74 masakrám v roku 2014 došlo k zabitiu 5000 jazidov, viac ako 6000 žien a detí padlo do otroctva a viac ako 80 tejto komunity sa muselo premiesniť a v súčasnosti žijú v táboroch, kde im chýbajú, kde im nie sú poskytované základné potreby, základné služby ako zdravotnícke služby, vzdelávanie a tak ďalej. Genocída voči jazidom naďalej pokračuje. Napriek tomu, že od roku 2014 už prešiel istý čas, stále je vyše 3000 žien a detí v zajatí. Sú, sú obeťami sexuálneho psychického násilia, dochádza k ich dochádza k najímaniu detí do služieb Daešu, kde sa kde prebiehajú rôzne kampane na vymývanie mozgov. Ďalej tu máme vdovy, siroty v nadväznosti na túto situáciu nemá k dispozícii žiadnu pomoc, nevedia nič o tom, čo sa stalo so zvyškom ich rodiny. Napríklad 18 e, členov mojej rodiny je stále nezvestných vo Faluji, v Rake. E, nevieme, čo sa deje, čo sa deje s našimi e, príbuznými sú využívaní ako ľudský štít, nedokážu sa z toho vymaniť, dokážu ju uniknúť kde, kde je svet, kde je humanita v tomto všetkom, prečo obetujeme nevinných ľudí. Genocída jazidov pokračuje. Psychologické podmienky, životné podmienky na život v táboroch sú strašné a medzinárodné spoločenstvo takú, túto situáciu prakticky len ignoruje. 60 eh, teritoria jazidov bolo už eh, oslobodené, ale na tejto pôde v, v tejto oblasti sa nedá bývať. Daesh všetko zničil. Jazidi nemôžu obývať svoje územie. 80 jazidov musí preto žiť v, v, v veľmi zlých podmienkach v táboroch. V oslobodených oblastiach bol objavených 35 masových hrobov. V jednom z nich sme našli, bolo nájdených 80 jazyckých žien vrátane mojej matky. Tieto masové hroby boli objavené zo strany medzinárodných organizácií, ale nedošlo k žiadnemu vyšetrovaniu. Ja sa preto pýtam preto, žiadam preto, prosím poslance Európskeho parlamentu, aby žiadali svoje vlády, aby urobili niečo, aby bola by bolo uznané, že došlo k, ku genocíde. Hmm. 15. augusta bolo zabitých 700 ľudí v mojej dedine, v dedine Kocho. A Daesh je pyšný na to, čo vykonáva, zverejňuje videá, obrázky a otvorene akceptuje že zajali ženy, že majú zajati deti, jazycké deti a to je všetko v zmysle ich zákonov v poriadku. To znamená, že treba uznať, že dochádza k zločinom, ale na teraz eh, bohužiaľ tomu tak nebolo. My sme, my sme predložili isté dôkazy, ale v takýchto prípadoch e, treba následovať istý proces, e, isté legislatívne, isté legislatívne smery. Neviem, možno, že parlament by nám mohol pomôcť e, na pôde Medzinárodného trestného súdu. Ehm, spravodlivosť je jediná cesta k mieru a svet by mal zabezpečiť spravodlivosť a Mm, takto, takto by a takisto by svet mal umožniť a otvoriť dvere obetiam a umožniť im relokovať, premiesniť sa do krajín, kde by žili v miery. Zhruba 2600 jazidov, žien a detí um, uniklo z područia Daešu Potrebujú však psychologickú pomoc, v súčasnosti žijú v, v veľmi zlých podmienkach eh, v Kurdistane. Badensko-Württembersko v Nemecku vzalo zo pár, konkrétne vyše tisíc tých, ktorí prežili područie Daešu, ale bohužiaľ ale bohužiaľ ešte vyše 1600 žien a detí naďalej žije v táboroch a potrebujú starostlivosť a psychologickú pomoc. Jazidi dnes, sa dnes stávajú um, niečím, ako boli Židia v rámci Tretej ríše. Alebo afroameričanmi kedysi v Spojených štátoch. Naozaj treba radikálne riešenia, treba, treba pomôcť. Naozaj jazidi trpia a, a ak by som to mala zhrnúť, tak e, by som mala tak by som povedal, že treba oslobodiť e, okupované, okupované územia, zabezpečiť krajinu a poskytnúť medzinárodnú ochranu, tak aby sa mohli občania vrátiť. Ja chcem poprosiť aj EÚ, aby, aby zriadila osobitný fond na obnovenie regiónu Sinjar a aby poskytla medzinárodný dohľad. Ja vás žiadam, aby ste, aby ste pomohli, aby ste požiadali Medzinárodný trestný súd o vyšetrovanie v tejto tomto ohľade. Potrebujeme takisto umožniť imigrantom, aby zákonne prišli. Parler en français. Je ne savais pas que je... Ďakujem veľmi pekne. Nevedel som, že bude môcť hovoriť po arabsky. Od eh, začiatku krízy napriek trpeniu a napriek utrpeniu um, myslím si, že by sme mali vedieť, že sú dvaja biskupy v Sýrii a len 5 kňazov a um, mnohí, niekoľkí prišli o e, život 7. apríla 2014 došlo k vražde jedného duchovného a on predtým strávil 3 roky v zajatí v severnej Sýrii. Nuž, toto bez pochyby um, konanie cirkvy sa dostane raz do histórie v rámci vytvárania novej Sýrie, ktorá sa z, musí zrodiť a je to súčasť práce Univerzálnej cirkvi. Moje svedectvo vychádza z mojich skúseností ako kňaza v Sýrii. Ide o e, skúsenosti z Homsu a z okolitej oblasti, kde církev ehm, prevádzkuje svoju činnosť, pomáha, pomáha pri vyjednávaniach, pomáha pri riešení konfliktov, pomáha e, kresťanom a moslimom bez rozdielu napriek verbálnym a ďalším hrozbám násilia. E, církev nikdy neváhala zohrávať rolu sprostredkovateľa pri hľadaní premosťovania rozdielov. Práca často naša práca vyústila v nájdenie e, nezvestných osôb v roku 2013. Ja som bol na výbore a um, naša církev rozhodla, že pomôže pri evakuácii uh, rebelov z Homsu, čiže bola to uh, církev a jej zástupcovia, um, ktorí sa na tom podielali, ale média hovoria o OSN ako o tých, ktorí tak učinili, ale bolo to, bolo to, boli sme to my. Ja som bol prvým eh, v autobuse s rebelmi v starom meste a ako, ako záruka, že nedôjde k žiadnemu eh, zacieleniu, eh, že armáda skrátka si nevyberie autobus ako cieľ. Teda bola to církev, ktorá začala kontakty, viedla vyjednávanie, vyjednávania, ktorá umožnila evakuáciu z historického centra Homsu, e, teda civilistov a potom samotných rebelov. Mm, OSN samozrejme poskytla svoju podporu. Všetko prebehlo paralelne s našimi záväzkami a nechceli sme, aby sa nenávisť zakorenila. Zakladali, začali zakladať vzdelávacie centra, snažili sme sa zachovať, alebo respektíve vyjednať mier medzi komunitami. Zriadili sme detské centrum, v oblasti bolo 3,5 tisíca detí, ktoré navštevovali toto centrum, pochádzali z rôznych komunít. Eh, ich rodičia boli napríklad generálmi v armáde, alebo boli to deti rebelov, čiže mm, ide o nové vzdelávanie, ide nám o... Pozrite, médiá môžu, môžu rozduchávať eh, násilie, ale vo finále v tom teréne prebieha dobrá práca. Od roku 2012 sa zástupcovia círke snažili, poskytovali bezplatné vzdelávanie, pomáhali e, dospelým bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie do dnešného dňa to všetko pokračuje a cieľom je pomôcť krajine k nastoleniu mieru. A ja si myslím, že po piatich rokoch práce môžeme povedať, že sme boli úspešní a teraz budujeme ehm, generáciu ktorá je na mierových základoch, teda nie nejakých na základe detských vojakov a tak ďalej. Pokiaľ ide o humanitárne záležitosti, spolupracujeme s kresťanmi a moslimami bez rozdielu. Naše týmy pracujú v celej Sýrii. Snažia sa o zosúladenie našich myšlienok, vykonávajú charitatívnu prácu a prácu bolo naozaj možné realizovať aj napriek mnohým ťažkostiam, ktorým krajina čelí. E, sú tu teroristické siete Daesh či Al-Nusra, ale tým sa nepodarilo zničiť e, spoločnosť Mm, to, čo robí Daesh, e, ukazuje, že to nemá nič z dočinenia s myšlienkami islamu. Takže a e, Daesh sa snaží o zničenie celej civilizácie. Nezabúdajme na to, čo urobili v Palmyre. Zničili Palmyru, zni- ničia celé chrámy, nútia kresťanov, aby konvertovali na islám a tak ďalej. Dnes mnohí kresťania na Blízkom východe žijú v strachu, premyšľajú o odchode, pretože sa obávajú ďalších represí. A rozsah takýchto represí je čoraz väčší. Bohužiaľ, mnohí, mnoho kresťanov na severe Sýrie už odišlo do Európy či Spojených štátov. 70 kresťanov na severe Sýrie už odišlo z krajiny. Um, v oblasti, kde ja pôsobím, polovica ľudí už odišla do Európy. Ja som strávil 3 mesiace na Lesbose a mm, sú tam mnohí kresťania, moslimovia, ktorí odišli z Sýrie, pretože hľadajú mier inde vo svete. Ide, keď odchádzajú zo spoločnosti, tak je to pre túto spoločnosť obrovská strata. A Nuž, mnohí moslimovia dúfajú, že kresťania zostanú, majú ich, ich úloha pri budovaní novej spoločnosti je veľmi dôležitá, ale bohužiaľ odchádzajú. Neviem, či sa nám ich podarí um, získať späť, ale ak by sme konali teraz, možno, že v prvom rade treba zabezpečiť prímerie. To už hovoríme 5 rokov. Treba skonsolidovať mier Ženeva 1, Ženeva 2, Ženeva 3. To nič neprinieslo. Ja som bol do istej miery súčasťou ženevských rokovaní, ale nedá sa rokovať s tými, ktorí sú akceptovaní ako negociátori a zároveň sú extrémistami potrebujeme, potrebujeme si sadnúť potom za stôl so všetkými v Sýrii a snažiť sa o rekonštrukciu krajiny. Tu treba mať práve dôveru v mladých ľudí, poskytnúť im vzdelanie, pretože oni potrebujú práve vzdelanie. Bez vzdelania nebude možné pre nás sa k tomuto cieľu dopracovať. Čo vám ešte chcem povedať, milí Európania, je e, jedna vec. Neexistujú v Sýrii menšiny. Že neexistujú menšiny v Sýrii, to nie je celkom pravda. E, my, e, keď sa vnímame ako minorita, tak môžeme krajinu opustiť, pričom väčšina nám prakticky nás tým eradikuje. Takže toľko možno k tomu povedať. Možno povedať, že v Sýrii existuje len jedno jediné spoločenstvo, ktoré pozostáva zo Syranov, ktorí e, majú rôzne náboženstva. Ďakujem veľmi pekne. A záverom ešte, aby sme ukončili náš zoznam, pán Emanuel e, Jukana. Uh, e, uh, Alseida Ilina Valenciano. السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي السيدات والسادة الحضور Vážení poslanci, dámy a páni, kolegovia, priatelia, všetci, e, všetkých vás e, vítam. Chcem poďakovať parlamentu za toto pozvanie. E, hovoríme tu o menšinách, ktoré sú obeťami občianskej vojny a Daešu v Syrii. Je to rozhodujúca otázka, ktorá sa týka e, menšín, ale pritom ich úloha, ich existencia a je ohrozená historickou prítomnosťou na Blízkom východe kresťania v Iraku s ich kultúrnou identitou, s ich civilizáciou vždy zohrávali dôležitú úlohu. Ich kostoli, ich e, prítomnosť, či už sú to Asírčania, Kaldeánci, e, Sírčania, ich pôvod e, naozaj je veľmi dávny. Ich samotná existencia je dnes ohrozená. Viac ako milión kresťanov v Iraku v roku 2003 dnes je ich e, menej ako 250 tisíc. Vieme, e, že e, dnes vlastne tu vyslovujeme výkrik o pomoc, aby došlo k politickým rozhodnutiam, aby náš hlas bol vypočutý. Sú to sírčania, ktorí sa nachádzajú pred nami i s ďalšími e, sírčanmi, ktorí sú obeťami terorizmu a ktorí e, sa snažia, e, o ktorých sa snažia e, potlačiť a potlačiť ich existenciu, ich kultúru. Tu kde máme dnes túto možnosť, hovoriť o terorizme, ktorý je islamistický, z časti je hrozbou celosvetého mieru. Nechcem hovoriť, dámy a páni, o ľudských tragédiách, ktoré zažívajú kresťania Iraku, menovite e, určité menšiny. To všetko e, vychádza z islamistického terorizmu. E, odkazujem sa tu na uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré charakterizuje tieto zločiny e, e, ISISu ako zločiny proti ľudskosti. Musím sa však vzhľadom na nedostatok času zamerať na dve línie, ktoré chcem predniesť vašej ctenej pozornosti. Ide v prvom rade o popísanie tejto, e, tejto tragédie a potom snažiť sa trošku ju pochopiť a nachádzať riešenia nestačí odsudzovať. Treba naozaj nachádzať perspektívy pre budúcnosť, pre kresťanov, aby e, ich e, ľudskosť e, bola zachránená. Na pozadie alebo na úvod by som chcel povedať, že bohužiaľ prenasledovanie kresťanov na Blízkom východe nezačalo e, s zverstvami Daešu ani jeho odchodom neskončia. Začalo to masakrami, genocídami na Kaldejcoch či e, Arméncoch, e, ktoré pokračujú i dodnes. Sú to prirodzené výsledky situácie, abnormálnej, opakujem, abnormálnej situácie, situácie, respektíve normálny výsledok nenormálnej situácie potláčanie e, určitých skupín len za to, že, sú, že ide o iných prostredí, ktoré, e, vznik, e, ktoré vznikalo 1400 rokov. Daesh e, svojim násilím, svojim barbarstvom e, a svojimi zverstvami e, útočí a sú tu ale aj iné prvky, ktoré sú rovnako odsudenia hodné infraštruktúra tejto krajiny, e, os, školské osnovy, e, režimy, to všetko sa vychádza z potláčania e, iných. Ja nepreháňam. Daesh je v snahe naozaj super násilne potlačať odpor. To, čo vidíme naozaj už v školských osnovách a v samotnej štruktúre krajín Blízkeho východu, E, žiadna naša krajina, naša krajina nepozná e, občianstvo, nepozná rovnosť pre všetkých. Sú to krajiny, kde pri, e, e, e lojálnosť k Ukrajine sa bije s náboženskou cezhraničná bratstvo, to všetko je realitou, pretože jednotlivec Falužov či Alá Ahbagar, to, to všetko je e, jednota e, osudová a identi, e, identity. Takisto s ľuďmi z Indonézie či z Bosny na základe islámu. Príslušnosť, ktorá je silnejšia než príslušnosť k Iračanovi z iného spoločenstva, iného náboženstva je to vlastne moslimská cezhraničná jednota ktorá prevláda nad, e, nad národnosťou štátov. To platí pre celý región. Ja sa bojím, že nebudeme môcť e, uspieť. Jednoducho sme zlyhali e, vytvoriť štáty, ktoré by mali národnú identitu, ktoré by mali národné perspektívy v Iraku napríklad a vo všeobecnosti i v iných krajinách regiónu ústava je islámska E, vychádza z šarie, ktorá je odkazom, ktorý prevláda nad všetkými e, ostatnými zákonmi e, sekulárnej povahy. Nemôžu prevýšiť nad islámským právom a islám dominuje nad ďalšími náboženstvami a tým pádom v podstate ústava inštitucionalizuje E, tú podriadenosť, tú, tú e, menšinových náboženstiev. Toto je jednoducho každodenná realita jednotlivcov. To je to vlastne e, dominancia teokratického štátu, ktorý, ktorý e, li, likviduje všetko, čo je nemoslímské. Hoď tieto komunity mohli byť na tom území oveľa skôr, než prišiel islám. Nehovoríme tu o rôznych komunitách v Iraku. Pripomeňme si Šabak, Kaldea, Sabea, Jezidi, Jezidovia a ďalšie eh, menšiny sú veľmi historické a školské osnovy eh, mnohé eh, sú textami, ktoré sú zmrazené a žijú kde si v minulosti a jednoducho z dôvodu e, vytvorenia režimu, ktorý nemal žiadnu podporu e, v národoch, jednoducho boli garantami e, ochrany rôznych menšín a tá, tá dialektika bola vždy taká, že e, sa hovorilo o západnom spiknutí a komplote. Sýrčania, kresťania, Kurd, Kurdovia, nearabi jednoducho boli vždy obeťami tejto e, politiky, systematickej politiky štátu. Aké sú tu riešenia v Iraku a v rôznych krajinách regiónu? Kresťania nemôžu si dovoliť ten luxus a čakať na dlhodobé programy. Konať treba teraz a to spôsobom, Eh, urgentným. Treba vytvoriť programy, eh, projekty pomoci, ktoré eh, budú vychádzať z toho, z, toho, z toho pocitu frustrácie, beznádeje a ktoré sa budú pozerať na budúcnosť. Treba zachovať kultúrnu identitu civilizácie a treba, kým je čas, zabezpečiť stabilitu a treba naozaj sa snažiť nachádzať rôzne alebo chrániť rôzne komunity. Pokiaľ ide o Irak, treba naozaj oslobodiť určité e, oblasti, napríklad e, Sinjar a Ninive, e, oslobodiť ich od prítomnosti Daešu a zabezpečiť ekonomické prežitie obyvateľstva. Treba revidovať e, štátnu štruktúru, pokiaľ ide o legislatívu a administratívu, kde sa teda marginalizujú tieto menšiny, aby mohli zohrávať úlohu, ktorá im prináleží, pokiaľ ide hlavne o to, čo sa týka demografickej prítomnosti Kurdov v Iraku. Je dôležité, aby demografia menšín, menovite e, jezidov a kresťanov, bola zabezpečená e, pod spoločným zastrešením e, štátu Kurdistan. Aby bola skutočná kontinuita, je potrebné, aby prítomnosť význania civilizačná bola vyňatá z tej propagácie nenávisti. Je potrebné, aby Rovnako tak, keďže menšiny e, e, strácajú vieru v zákon a v budúcnosť, treba jednoducho e, znova revidovať školské osnovy, ktoré napadajú menšiny. A pokiaľ ide o Kurdistan, myslím si, že v chvíli, kedy to národné, tá, tá národná štruktúra v rôznych členských v rôznych krajinách na Blízkom východe sa fragmentuje. Sú tu predsa skúsenosti, ktoré vedú e, k nádeji a to je príklad Kurdistanu, pretože v Kurdistane 80 e, e, kresťanov z Iraku jednoducho vítajú. Je to nový zážitok a jednoducho ešte nemáme Eh, presné poučenia, ale je to lekcia, z ktorej môžeme eh, vyvodzovať našu nádej. Na záver chcem povedať, že všetky záblesky svetla sú dobré a všetky eh, žiarovky dobre osvetľujú tmu, ale najkrajšie je svetlo, ktoré prežiaruje temnotu. Toto je tá Eh, nádej a my nechceme, aby nám zostávala len eh, bez nádej. Pokiaľ ide o otázky, eh, ktoré adresujeme na medzinárodné inštitúcie, keďže pešmergovia bojujú proti Daešu, E, na, vo vzdialenosti 1 500 e, tisíc km treba naozaj mať alebo zabezpečiť mier iným spôsobom. Ide o to smerovať e, sa k iným. Menšiny by sa mali byť, oslobodiť od fóbie voči iným. A práve väčšina je tou, ktorá E, má zodpovednosť najväčšiu, pretože ona má e, zdroje. Na medzinárodnej scéne treba naozaj prijať e, medzinárodný projekt ako referenciu vidíme naozaj s prekvapením, že krajiny, ktoré majú vzťahy na ľudskoprávnom poli, a to je to isté, čo sa deje aj na komerčnom pláne. Po druhé potom e, treba prenasledovať porušenie ľudských práv voči jednotlivcom a skupinám a treba použiť diplomatické sankcie za predaj zbraní. To všetko by mohlo pomôcť v určitých prípadoch podpora e, iniciatív, e, ktorá vychádza z ľudských práv a slobody. Na záver chcem len zdôrazniť moje slová vďaky za vytvorenie tohto stretnutia s nádejou, že naša krajina sa oslobodí od uh, uh, násilia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, otče. Kolegovia, nech sa páči. Pani Besera. Ja len veľmi stručne Chcela som poďakovať, poďakovať našim hosťom za to, že prišli medzi nás a keď hovoríme o dospelých, o deťoch, ktorí, ktorí, ktorí sú perzekvovaní, o znásilnených ženách, o, o, o deťoch, ktoré sú predmetom nenávistí, nuž, hm, Niekedy strácame perspektívu, že sa to deje každý deň na mnohých miestach a že sme, vš- sme všetci rovnakí. Ja si myslím, že všetci máme isté obavy a čas, ja si myslím, že s tým treba skoncovať. Dovolte mi len dve také drobné úvahy k tomu, čo tu odznelo, mm, Európsky parlament má obmedzenú kapacitu, má istú kapacitu. Nedávno sme zverejnili, respektíve vydali rezolúciu eh, k systematickému masakrovaniu náboženských menšín. V januári sme k tomu hlasovali. Mm, mm, Medzinárodné fóra hovorili, uznali o genocíde rozličných menšín, vrátane jazidov a ak je niečo praktické, kde by sme mohli prispieť, máme, máme dohodu o charaktere genocídy a mm, môžeme môžeme zabezpečiť, aby to, čo máte v rukách, tie, tie, tie, tie údaje a tak ďalej, aby sa dostali na Medzinárodný trestný súd. Takisto máme kapacitu mm, sa obrátiť na naše vlády, vlády EÚ, aby takisto ako členovia Bezpečnostnej rady OSN vykonávali svoju kapacitu, ktorú majú v tomto ohľade. Ja si myslím, že všetci budeme v tom v parlamente súhlasiť. Chcem vyjadriť, chcem ponúknuť svoju disponibilitu, pripravenosť eh, spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. B. Ferra, pán Brückner. Aj ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás a poreferovali o sú súčasnej situácii. Prvú otázku mám na vás, pani Bachra. Vy ste hovorili aj o tom, že jezidovia e, majú problémy v nemeckých utečeneckých táboroch. Je to tak pravda? Môžete mi poskytnúť podrobnosti? Druhá otázka e, vás, e, vaša excelencia, pán Jukána. Moja predrečnícka sa už pýtala na to, čo možno urobiť z právnického hľadiska môžeme prakticky. Napríklad e, dodávkami pomoci alebo nejak inak urobiť niečo preto, aby sme to mohli urobiť. Viete, naše možnosti sú síce veľmi obmedzené, ale predsa len sú tu nejaké iné možnosti, ktoré by sme mohli využiť a pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Buchner. Teraz by som hneď odovzdala slovo našim hosťom, ale predsa len sa chcem ubezpečiť, či niečo e, z irackej kancelárie sa chce vyjadriť. A, a teraz ešte e SVČ. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Moje meno je Guy Harrison a ja v e SVČ mám na starosti s, vzťahy s Irákom. E, samozrejme, že všetko, čo sme si vypočuli, dobre poznáme, my si uvedomujeme tieto tragédie, ktoré sa dejú v Iraku, v Sýrii a všetci dobre vieme, aká je situácia minorít. A to je vlastne takým barometrom toho, čo sa deje v krajine ako takej. A humanitárna pomoc, pokiaľ ide o demografickú situá- demokratickú situáciu v krajine, tiež zaostáva. Pre nás, za nás môžem povedať, že SVČ a jej delegácia v Bagdade, ale aj celá komisia sa um, DGDTF a ECO sa stará o to, čo sa deje a na politickej úrovni to budeme riešiť. Na úrovni štátov sme mali závery rády z mája takže je tam aj odsek, že Európska únia sa naďalej bude venovať európskym väčšinám, etnickým väčšinám a menšinám, ktoré žijú v Sýrii a v Iraku. Pokiaľ ide o to, čo Európska únia môže urobiť a čo robí, Mali by sme sa pozrieť na to, že Európska únia, Európska únia a členské štáty sú pr- tými hlavnými donormi, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc Sýrii a Iráku, ale musíme si uvedomiť, aká situácia je v skutočnosti. Vieme, že aj OSN spustilo e, pom plán pomoci e, tak v Sýrii aj v Iraku. Takže toto je, ten, táto pomoc pokrýva len tie základné potreby. A okrem toho tiež Pracujeme mm, na základe týchto fondov spolupráce, aby sme trošku zlepšili situáciu týchto minorít a zameriavame sa aj na konkrétne programy, podporujeme práva týchto minorít. A pokiaľ ide o dohodu o partnerstve medzi EÚ a Iránkom, zameriavame sa na dodržiavanie ľudských práv s e, irackou vládou Mm, čo by sme mali počiarknúť je, že v tomto regióne vlády veľmi zdráhavo pristupujú k dodržiavaniu ľudských práv alebo k opatreniam na dodržiavanie ľudských práv. A my by sme chceli, aby tieto záväzky, ktoré boli dohodnuté, boli aj dodržiavané, aby sa to dosledovalo. Tiež podporujeme um, menšiny v Iraku, dúfajúc, že e, sa dopracujeme e, cez stabilizačné aktivity OSN k zlepšeniu situácií. A mm, tieto, tieto, e, tieto opatrenia naďalej prebiehajú, naďalej chceme potrestať tých, ktorí za to môžu, týchto páchateľov a myslíme si, že je tu veľa dôkazov na to, aby sme mohli navrhnúť, že k týmto zločinom prišlo. A európske skúsenosti v tejto oblasti, ktoré sme mali z sympózia, e, to sa týka mm, toho, že tieto prípady musia sa dostať na súd, musia byť e, prenasledované e, Irácká vláda sama e, si žiadala podporu z Európskej únie, pokiaľ ide o prípravu dôkazov, zber dôkazov, aby sme podporili riešenie týchto prípadov pred súdom. Najmä sa musíme na toto zamerať v blízkej budúcnosti. Takže práce už priebehajú, ale chcel by som zdôrazniť aj to, že vieme, že rezolúcia parlamentu podporuje obete týchto zločinov a toto je teraz dôležité, aby sme ich teraz riešili právnym, právnou cestou pred súdom a preto ich my podporujeme a naozaj je tu viacero možností, či už na národných alebo medzinárodných súdoch. Takže my sme urobili správne kroky správnym smerom a Tiež sme sa obrátili aj na irackú vládu a, a teraz čakáme na túto podporu a na túto požiadavku. Takže nechcem to príliš veľmi dlho naťahovať. Takže ak by boli nejaké špecifické otázky k tomu, čo robí Európska únia, veľmi rád na ne zodpoviem. My podporujeme samozrejme aj podporu Eh, obetiam, ktoré eh, boli mm, obeťami Daešu. A je tam viacero následných vrstiev, ale my naďalej eh, sa budeme zameriavať na Irák aj v nasledujúcich rokoch a naša stratégia sa týka um, rokov do roku 2016, ale budeme uh, pokračovať aj po roku 2016, pokiaľ ide o tieto politiky a podporu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem eh, Sveče za tieto vysvetlenia. Máte vy nejakú otázku? Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ja som to nenaformulovala presne tak, ako ste to pochopili vy. My od Európskeho spoločenstva a od medzinárodného spoločenstva požadujeme len naše práva, keby sme eh, my naozaj sme naozaj drobná menšina, a utrpeli sme a stali sme sa obeťou genocídy. Tisícky žien a dievčat sú dennodenne znásilňované islamským štátom. Irak, Kurdistan. Nedostáva sa nám ani najmenšej podpory. Naša vlastná krajina nám nepomohla. A čo sa udialo, bolo nasledovné. Afgánci a Sýrčania tiež napadli mm, jezidov, pretože nás považujú za nevercov a my utekáme pred terorizmom. Ale očividne sme naďalej obeťami tých, ktorí sú obeťami a exportujú terorizmus. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán Buchner. Na vašu otázku ja som riaditeľom charitatívnej organizácie v Iraku a presne viem, akú pomoc potrebujeme na záchranu životov a ako poskytnúť medicínsku a lekárskú pomoc, čo možno urobiť pre týchto ľudí v rámci vzdelávania, čo je potrebné na obnovu krajiny. Ale priatelia, čo potrebujeme naozaj je niečo iné ako hmotná pomoc. Naše potreby eh, zachádzajú ďalej um, kresťania, jezidovia sú obeťou hroznej katastrofy, ktorá je spôsobená človekom. To, čo potrebujeme my, my e, musíme získať našu dôstojnosť, a vieme, že budeme schopní prežiť. Tieto eh, menšiny musia byť bezpečné, aby mohli naďalej žiť vo svojich vlastných krajinách. Ono to začína učebnicami, osnovami a predpismi. A preto sa obraciam na Európsky parlament. Ja Mm, teraz nepoznám presné, presnú situáciu tých či ktorých, ale ja by som eh, chcel využiť túto príležitosť a apelovať na vaše vlády, aby, aby ste nám pomohli. A to nie len hmotnou pomocou, ale pomocou, ktorá zachádza ešte ďalej. Ďakujem veľmi pekne. a by som teraz tiež chcela umožniť ostatným rečníkom. Dnes eh, sa dostaneme k záveru, pán Andrus. Áno, len teda, aby som um, nadviazal na to, čo tu odznelo naozaj, eh, čo je dôležité, to je krátkodobá a dlhodobá pomoc, ktorej sa musíme venovať. Tie krátkodobé záležitosti, tu sa to bude vyžadovať viac, väčšiu pomoc a je potrebné vynaložiť väčšie úsilie, aby sme v oslobodených eh, územiach umožnili eh, menšinám vrátiť sa do svojich domovov a žiť bezpečne napríklad pašmerkovia a mm, nevládne organizácie, e, ktorí v minulosti e, konali tak, že e, odobrali im ich územia, odobrali im ich možnosti, aby nemali demokratické riešenia do budúcnosti. Takže musíme zabezpečiť, aby sa toto už takto nedialo. Z dlhodobého hľadiska by som chcela, aby sme podporili občianskú spoločnosť v Iraku tak, aby menšiny v rámci Iraku mohli pozdvihnúť svoj hlas, ktorý bol, by bol aj vypočutý. Um, a keď hovorím o tomto, tak mám na mysli, že musíme zastaviť také opatrenia, ktoré vyvíjala mm, iracká vláda, kritizovali e, tieto skupiny, ktoré, boli podporované, e, ktoré neboli podporované vládou, aby podporovali armádu, e, tiež médiá nesmú ovládať politické strany, a to, tieto musia byť otvorenejšie e, voči občianskej spoločnosti, ktorá umožní, aby menšiny mohli žiť e, na úrovni a tak, ako si to zasluhujú. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sundu vás. Veľmi pekne, ja by som chcela poukázať len e, na to, že dnes ISIS Ehm, sa zamerala na všetky zraniteľné skupiny. Ale my sa nemôžeme zameriavať na jednu skupinu a ignorovať ostatní. Ako môj kolegovia povedal, um, tu, e, ten, je pre, ten je predstaviteľ kresťanských a medzinárodných kresťanských združení a ja dúfam, že sa oslobodíme od e, ISISu, ale toto je ten problém. Máme viac ako 4 milióny ľudí, ktorí sa museli presťahovať a to nie sú len jezidovia a kresťania. Predtým, než sa toto vyrieši, nesmieme zabúdať ani na musela Telafer. 4 tisíc ľudí z Telafaru e, sa muselo presťahovať a odísť. Musíme sa zamerať na všetky zraniteľné skupiny, pretože všetkých Iračanov sa toto dotklo a my sa prihovárame za všetky skupiny Iračanov. Nesmíme sa zamerať na jednu skupinu a zabúdať na ostatné. Dnes naozaj čelí nebezpečnému terorizmu v Iraku a to bez ohľadu na náboženstvo, etnikum. Všetci títo ľudia boli zneužívaní veľmi zlým spôsobom a naozaj musíme vyžadovať vyžaduje si to pomoc, pomoc, e, pomoc, ktorá by bola zameraná na všetky tieto skupiny, nezávisle od ich etnickej príslušnosti a náboženstva. Ja súhlasím s mojimi kolegami, musíme posilniť občianskú spoločnosť, musíme podporiť práva menšín a musíme naozaj podporiť, musíme týchto ľudí, musíme im poskytnúť pomoc, aby nemuseli sa obracať na Európu a prichádzať do Európy. A ja by som sa vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať. Ja viem, že aj vaše vlády robia, čo môžu, ale potrebujeme viac. Áno, ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán Hilal, ja by som len veľmi stručne chcel zareagovať na to, čo tu odznielo, aká dôležitá je humanitárna pomoc pre eh, církev v Sýrii. Ako som už povedal, církev tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vzdelávanie, ale aj v súvislosti s ostatnými akciami tu nejde len o Červený kríž, ale sú tu aj ďalšie organizácie, kde sa robí veľmi veľa v oblasti výživy, zdravotnej pomoci, ale aj vzdelávanie, senzibilizácia. To je veľmi dôležité. Najmä ak chceme zmeniť niečo v budúcich generáciách. Tiež je potrebné povedať, že musíme spolupracovať so zúčastnenými stranami, ktorí rokujú v Sýrii, v Homse, aj misie OSN. S nimi spolupracovali vedúci týchto delegácií z celého sveta. Potom ešte ďalšia vec. Dodnes pre Sýrčanov a Iračanov nie je pochopiteľné, ako taká silná armáda ako Sadama Husajna a armáda bola rozbitá v takej krátkej dobe a ako sa to za celé roky nemohlo podariť, aby sme porazili Daesh. Čo robí na to? A v tejto súvislosti eh, tu je to tak, že momentálne e, plitvajú peniazmi a zbraniami, pretože sa ničia zbranie, ale nedarí sa rozbiť Daeš, poraziť Daeš. Kto financuje Daeš? Majú vynikajúcu techniku a Rôzne tajné služby to presne pozorujú, ale tu musíme vstúpiť do akcie, pretože nesmie prísť k tomu, aby islánsky štát sa ešte silnejšie ukotvil. My nemáme zatiaľ možnosť proti takejto teroristickej eh, organizácii zakročiť, ak nás nikto nepodporí. Uh, Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja vás môžem len a len ubezpečiť, že my žiadne takéto mysle neodpalujeme a že o, na, z nás nikto mm, špecificky ich nepodporuje. Takže ja by som sa vám chcela všetkým srdečne poďakovať za to, že ste zavítali medzi nás a chcela by som sa poďakovať aj za vašu dennodennú prácu prídete k nám, aby ste za 15 minút mohli e, vysvetliť to, čo robíte dennodenne a to je naozaj mimoriadne dôležité a bezpodmienečne nutné pre takýto e, proces, ktorý povedie k zmiereniu vo vašich krajinách a o ktorom sme tu dnes hovorili. To, o čom ste hovorili teraz tu, o situácii v Kurdistanu, to je určite príklad toho, že ešte stále to má dopady aj v iných regiónoch. Ide tu o toleranciu, o rešpekt voči ostatným, ide o vzdelávanie, senzibilizáciu a aká efektívna je Európska únia, ak podporuje vašu iniciatívu. Pravdepodobne to nebude tak pokračovať, ako by sme si to e, predstavovali, ale pani Bese môžem len e, potvrdiť, že Európska únia sa zaviazala, že vás bude vo vašej záležitosti a vo vašom boji podporovať a my vám chceme pomáhať viac. Ale vy ste v popredí, vy musíte nastoliť mier. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes zavítali medzi nás, za to, že ste si nás vám ďakujem za to, že ste sa zúčastnili tejto schôdze a ďalšie stretnutie sa bude konať popoludne 15. júna. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir.